Welcome back. Vítam vás späť. Som veľmi rád, že tu všetci sme. Ešte máme nejaký čas, ktorý budeme musieť pracovať. Teraz sme mali prestávku na kávu a teraz pristúpime. Myslím, že je to presne na čas a teda dúfajme, že sa nám to podarí ukončiť na čas do 17.30, ten nadchádzajúci bod, pretože o 17.30 by sme už mali začať potom ten posledný panel. Už e, tých e, účastníkov tohto panelu máme aj tu medzi sebou pán Vievojorovský, ktorý je asistentom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a taktiež e, pán profesor François Pellegrini, ten je tu tiež s nami, tiež nám niečo bližšie potom povie, ale najskôr sa povenujme ešte tomu bodu, ktorý máme na programe predtým. A to bude diskusia, ktorú budeme viesť k rokovaciemu poriadku. Toto je ten hlavný bod. Preberieme si pozmeňovacie návrhy, ktoré sme dostali k eh, tomuto rokovaciemu poriadku. Najskôr by som tomu nastavil nejaký rámec. V článku 6 eh, rokovacieho poriadku je PSG, tam máme aj odporúčania pre konferenciu 23. až 24. apríla 2017 usporiadanú v Bratislave. JPSG tam zreviduje svoj rokovací poriadok dva roky po úvodnom zasadnutí potom predloží závery e, tejto správy predsedníctvu konferencie e, predsedov e, parlamentov Európskej únie. Na základe tohto bola nastavená aj lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov na poslednom zasadnutí EPSG vo februári v Bukurešti, už a tou lehotou bol 4. september tohto roka. Do tejto lehoty sme dostali 13 pozmeňovacích návrhov zo strany delegácií. Takže tam máme aj pozmeňovacie návrhy zo strany spolupredsedajúcich, ktoré sú výsledkom tvrdej práce pracovnej skupiny, pre Dánsko a taktiež sú príspevky z bulharského, rumunského, fínskeho a chorvátskeho eh, parlamentu, pokiaľ ide o účasť dánskeho parlamentu eh, na JPSG. Nuž a Dostali sme aj určité písomné pripomienky, ktorými sa navrhujú zmeny rokovacieho poriadku. Všetky pozmeňovacie návrhy a tiež písomné príspevky, ktoré sme dostali, sú súčasťou tých e, dokumentov, ktoré ste mali k dispozícii vopred, teda ešte pred našim dnešným e, zasadnutím. Máme tam zo pár pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o účasť dánskeho parlamentu. Viete, aká je tá dánska podmienka? Dánsko sa samo vylúčilo z tejto práce na základe protokolu, ktorým sa vytvorili podmienky pre pristúpenie Dánska k Lisabonskej zmluve. Nuž a dôsledkom tohoto bolo potom rokovanie, pokiaľ ide o konkrétnu špecifickú účasť Dánska v JPSG pre Europol. Aby sme teda zorganizovali našu prácu, e, pokiaľ ide o tieto pozmeňovacie návrhy, tak ja navrhujem nasledovné. Predsednícke trio sa zhodlo na určitém, určitej procedúre pre naše diskusie, pokiaľ ide aj o príjmanie pozmeňovacích návrhov. Máme pred sebou dve možnosti. V prípade pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa príjme konsenzuálne, tak dôjde k zmene v rokovacom poriadku. Pokiaľ ide alebo pokiaľ nastane teda ten druhý prípad, teda nebudeme sa vedieť zhodnúť, pokiaľ ide o konkrétny pozmeňovací návrh, tak tento sa eh, neodrazí v rokovacom poriadku a teda v rokovacom poriadku si zanecháme aktuálne znenie tohto článku, teda zachováme status quo rokovacieho poriadku. V každom prípade my si myslíme, že diskusia, ktorá prebehne v pondelok a v útorok, ukončí celý tento postup preskúmavania rokovacieho poriadku. Navrhujem ako prvú tému, ktorou začneme túto diskusiu, začať súborom pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa účasti Dánskeho parlamentu v JPSG my sme upremili aj pozornosť delegácií na tento bod v našom liste a taktiež bol tento súbor pozmeňovacích návrhov uverejnený na eh, webovej stránke IPEX. Čo sa týka týchto pozmeňovacích návrhov, navrhla ich pracovná skupina pre účasť Dánska, ktorá je zložená z predsedníckého tria Dánskeho parlamentu a potom eh, to bolo predložené JPSG spolupredsedajúcimi tohto zasadnutia. My ako spolupredsedajúci navrhujeme delegáciám, aby prijali tento súbor pozmeňovacích návrhov e, k rokovaciemu poriadku, čo sa týka účasti Dánskeho parlamentu na JPSG. Na základe týchto pozmeňovacích návrhov bude môcť Dánsky parlament sa stačiť členom s obmedzenými právami v JPSG namiesto aktuálneho postavenia ako pozorovateľ. K rokovaciemu poriadku sa teda doplní protokol, ktorým sa upresnia konkrétne náležitosti účasti Danského parlamentu za týmto účelom. Danský parlament sa nezúčastní samotného rozhodovania, ale jeho stanovisko sa zaznamená. zasadnutie EBSG sa nebudú diať alebo usporadovať v Dánsku, keď bude Dánsko predsedať eh, v rámci rotujúceho predsedníctva EÚ a Dánsko nebude nominovať zástupcu JPSG do správnej rady Europolu. Takže takéto je to stanovisko, ktoré sme my obaja ako spolupredsedajúci podporili ako výsledok tej predchádzajúcej práce, ktorá doteraz bola odvedená. Nože teraz, aby sme si vypočuli aj dánske stanovisko k tejto veci, stanovisko dánskeho parlamentu, tak máme vyhradený dvojminútový čas pre zástupcu dánskeho parlamentu pána Rasmusa Nordvista, ktorý je teda vedúcim delegácie Dánskeho par- e, parlamentu. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne predsedníckému triu aj spolupredsedajúcim za túto odvedenú prácu. E, pracovali sme na tom dva posledné roky a bolo naozaj náročné nájsť nejaké konkrétne riešenie. My sme ako Danský parlament nemohli účastniť tejto práce, takže bolo to veľmi intenzívne. Tá práca bola, myslím si, veľmi dobrá. Myslím, že sme dospeli k riešeniu, ktoré všetci môžeme vnímať ako dobré riešenie, ako niečo, čo nám umožní plne sa e, účastniť práce tejto kontrolnej skupiny. Preto všetkým chcem poďakovať samotným zamestnancom výboru LIBE e, Európskeho parlamentu za ich pomoc e, pri hľadaní riešenia, ktoré by bolo aj možné na základe rokovacieho poriadku, ale ktoré by splňalo aj tie očakávania dánskeho parlamentu aby sme naozaj mohli vykonávať e, určitú prácu tu e, v rámci tejto skupiny. Takže veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že e, zvyšok Európskeho parlamentu bude môcť tiež podporiť tento pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you so much. Áno, ďakujeme pekne zástupcovi Dánskeho parlamentu, pánovi Nordqvistovi, za jeho vyjadrenie k výsledku práce Nuž a teraz sa pozrime, či sa niekto hlási o slovo, či chce možno niekto namietať, vzniesť nejakú námietku, alebo má jednoducho nejakú pripomienku k výsledku tejto práce. Ak nie, a predsa vidím, že sa niekto hlási, nech sa páči. Zdá sa, že ste z Polského parlamentu, je to tak? Vidím dobre? Áno, nech sa páči. Áno, ja mám takú malú pochybnosť. Je to taká vec, ktorá mm, úplne neodznela. Ale čo sa stane, keď teda Dánsko preberie predsedníctvo? Kto teda bude predsedať tomu triu v tom čase? Čo sa potom bude diať? pokiaľ ide o tú trojku, ktorá má na starosti Europol, pretože tam trojka zohráva skutočne dôležitú úlohu, pokiaľ ide o tú praktickú organizáciu, takže budú tam potom predsedať iba tie zvyšné dva štáty, alebo ako to bude? Lebo nie som si úplne istý, či som pochopil, ako to v praxi bude fungovať. Ďakujem pekne. Actually, that... Áno, je to vlastne vymyslené tak, že ten predchádzajúci členský štát, predsednícky členský štát, ktorý preberie rotujúce predsedníctvo, zastúpi teda eh, Dánsko a pridá sa k trojke za týmto účelom. To je v podstate taká, takéto špecifikum celého toho pristúpenia Dánska, pokiaľ ide o skupinu JPSG. Takže bude toto tá nadchádzajúca krajina v rámci toho cyklu rotujúcich predsedníctiev, ktorá ich, tak povediac, zastúpi aby tá trojka bola kompletná, aby tam boli skutočne traja. To by bolo to praktické riešenie. Ak teda nemáme žiadne ďalšie pripomienky alebo námietky a zdá sa, že ich skutočne nemáme, tak to chápeme tak, že príjmame tento pozmeňovací návrh konsenzuálne. Takže to bude naozaj eh, pravidlo, ktorým sa budeme ďalej pri práci spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny riadiť. Takže ak je to v poriadku, tak môžem vyhlásiť, že rokovací poriadok bude upravený podľa tohto nášho rozhodnutia a zmeny rokovacieho poriadku e, naberú e, účinnosť alebo nadobudnú účinnosť dnes. Takže takto sme sa dohodli, toto sme prijali. Teraz už slovo odovzdávam pani spolupredsedajúcej, ktorá bude predsedničkou zvýšku diskusí, pokiaľ ide o úpravu rokovacieho poriadku, o pozmeňovacie návrhy k rokovacím poriadku. Áno, ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby sme teraz prešli k predstaveniu pozmeňovacích návrhov delegáciami. Maximálny rečnícky čas pre každú delegáciu sú dve minúty. Takže rovno dávam aj slovo národným delegáciám, ktoré budú predstavovať svoje pozmeňovacie návrhy v porade, akom boli predložené. Takže najskôr tu máme delegáciu holandská, pani Monika Den Poor, pozmeňovací návrh 1, 5 a 8. Nech sa páči, máte slovo. Um, Áno, milí členovia spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny, je mi cťou môcť predniesť návrh pozmeňovacích návrhov zo strany holandskej delegácie. My by sme radi sledovali týmito návrhmi štyri ciele. Jednak dosiahnutie transparentnosti, včasnosti, taktiež zabezpečenie kontinuity, konsenzu a tiež neutrality, pokiaľ ide o zastúpenie. Pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, ide nám o e, to, aby boli dokumenty včas dostupné pred každým zasadnutím JPSG. A taktiež chceme zaviesť e, požiadavku, aby spolupredsedajúci JPSG predniesli aj dôvod, prečo zamietli nejaké otázky. Môžeme stiahnuť časť pozmeňovacieho návrhu, ktorá sa týka zavedenia maximálneho obdobia na odpoveď zo strany Europolu na písomnú otázku. A prečo? Pretože Europol už e, zabezpečil e, takúto včasnú e, komunikáciu a teda doručenie odpovedi do 6 týždňov. Nož a potom pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy týkajúce sa zástupcov e, do správnej rady. Pre zabezpečenie kontinuity Holandsko navrhuje, aby zástupcovia e, mohli byť takto vymenovaní na 18 mesiacov. Ide o vymenovanie konsenzom. Toto by mal byť našim cieľom, ale inak, e, ak sa to nedosiahne, tak by sme postupovali jednoduchou väčšinou. Taktiež navrhujeme, aby zvolený zástupca nebol občanom tej krajiny, ktorá je zastúpená v trojke. Výborne, ďakujeme pekne. Nuž a teraz nemecký Bundestag a delegácia teda z nemeckého Bundestagu a Bundesratu, Susanne Mittag, nech sa páči, pozmeňovacie návrh 2. Nech sa páči. Zum, zum Fragerecht, ne? Mhm. Zum, E, Milé kolegyne, kolegovia, podľa nás tá doterajšia krátka prax ukázala, že niektoré veci v rokovacom poriadku je treba konkretizovať, aby sa zefektívnila parlamentná práca. E, pýtate sa na návrh 2. E, my si myslíme, že právo na otázku je veľmi dôležitý parlamentný nástroj, pretože účinná kontrola zo strany výboru pre Europol predpokladá, že grémium bude mať dostatok informácií k dispozícii a e, aby všetci členovia e, kontrolného výboru mohli získať informácie a aby ich mohli používať pri svojej práci, navrhujeme, aby v článku 4.2 postupovanie otázok a odpovedí všetkým členom a takisto aj zverejnenie na IPEXe e, by malo byť zakotvené. Takto by vlastne teda mal e, vyzerať ten nový článok 4.2. Myslím si, že s novými technológiami by to nemalo byť vôbec problémom. Ďakujem teraz Česká poslanecká snemovňa. Pán Jaroslav Bačo. Pozmeňovacie návrhy 3 a 7. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte, aby som predstavil naše pozmeňovacie návrhy. My už sme na začiatku spomenuli v Bukurešti, že si myslíme naopak, že by bolo férové, e, keby naši zástupcovia v JPSG sa striedali tak, ako sa strieda predsedníctvo, aby všetky krajiny e, sa mohli vystriedať. No a pokiaľ ide o kontinuitu, Ehm, vždy bude záležať na tom, ako náš zástupca v Europole bude podávať správy. Boli sme svedkami toho, že v minulosti správy, ktoré sme dostávali, boli ehm, na jednu stranu a štyri a neboli dostatočne obsažné. Takže záleží na zástupcovi, ktorého členský štát pošle. No a potom, pokiaľ ide o ďalší návrh, bolo by dobre zmeniť naše hlasovanie. Samozrejme, myslíme si, že by sme sa mohli dopracovať ku konsenzu v každom prípade a to uprednostňujeme, ale bolo by takisto dobre, keby sme mohli umožniť hlasovanie, ktoré sa používa na jednaniach kosaku. Takže ak nebude možný konsenzus, tak potom by sme mali hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Ďakujem. Ďakujem teraz spoločné pozmeňovacie návrhy e, nemeckého e, spolkového snemu a spolkovej e, rady spoločne s rumúnskou a chorvátskou delegáciou predkladá pani Oana Consuela, vedúca rumúnskej delegácie za rumúnsky parlament. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My podporujeme pozmeňovací návrh 4 k článku 4.2. Ten sa týka práva klásť otázky. Radi by sme stanovili 6-týždňovú lehotu na e, poskytnutie odpovedí, aby Europol do 6 týždňov odpovedal členom JPSG. A takisto si myslíme, že by prezidentské trio malo overiť prípustnosť otázky, nie spolupredsedovia. Ale predsednícke trio je lepšie, keď je niečo overené štyrmi osobami. Je to lepšie, ako keď to overia len dve osoby. Potom tá otázka má väčšiu legitimitu. A radi by sme e, otázky a odpovede zverejňovali na IPEXe. pretože otázok je stále viac a takto si vlastne členovia budú môcť e, overiť, či náhodou ich otázka už nebola položená niekedy v minulosti. Preto e, by bolo všetko dobre zhromaždiť v IPEXe. No a tento pozmeňovací návrh podporujú aj nemecká delegácia a chorvátska delegácia. A tieto otázky by mali byť e, rozposielané všetkým členom tohto výboru, aby sme teda dodržali princíp transparentnej práce. Druhý pozmeňovací návrh, ktorý tiež podporujú naše tri delegácie, sa týka bodu 9 článku 5. Menovanie zástupcu do správnej rady, Management Board na základe princípu rotácie. Podľa toho, ako rotujú predsedníctva EÚ a takisto na základe princípu rovnosti členských štátov. Želáme si, aby každý členský štát počas predsedníctva mal možnosť menovať člena, ktorý by sa e, zúčastňoval na zasadnutiach správnej rady Europolu Management Board. tak aby ten príslušný členský štát mal lepší prehľad o tom, o čom sa práve diskutuje na tejto rade v Europole. Článok 5, vidíme, bol upravený aj inými delegáciami, ale skrýva sa tam vždy podobná myšlienka. Teda, aby existovalo 5-mesačné obdobie. Radi by sme požiadali delegácia, aby podporili náš pozmeňovací návrh. To by mohol byť dobrý konsenzus. Ak to ale pre nich nie je možné, sme otvorení aj inému riešeniu. Tak ako eh, riaditeľ správnej rady predtým hovoril, členstvo eh, alebo v tejto rade vyzerá tak, že eh, za každý členský štát je tam jeden člen a jeden náhradník. No a my by sme navrhli dvoch členov, teda jedného člena, jedného náhradníka a dvoch spolupredsedov. Tak, aby sme mohli e, zachovať princíp kontinuity. Pretože členstvo v tejto rade je 5-ročné a takto by sme mohli rešpektovať aj ostatné princípy v súlade s nariadením o Europole. Ak e, obaja členovia, riadny člen aj náhradník sa zúčastnia na zasadnutí rady, tak iba jeden z nich sa bude môcť vyjadriť. Ale poznáme aj také situácie, e, že e, obaja spolupredsedovia sa môžu zúčastniť na oboch mítingoch. Ďakujem. A teraz pozmeňovací návrh 6, pani e, Da Silva, delegácia Portugalska. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, keďže máme tlmočenie, tak budem hovoriť po portugalsky a predstavím náš navrhovaný pozmeňovací návrh k článku 5 nariadenia. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Na poslednom zasadnutí v Bukareš, Bukurešti sme, sa, sme urobili ďalší krok, aby sme mohli menovať zástupcov e, do e, správnej rady Europolu a Portugalsko sa snažilo nájsť riešenie. Náš parlament predstavil návrh, ktorý do článku 5 pridáva ďalší E, odsek, kde sa hovorí, že zástupca JPSG, respektíve e, e, riadiacej rady je menovaný na 6 mesiacov. Chceme rešpektovať princíp rotácie a chceme sa dopracovať k takej dohode, ktorá bude spravodlivá, vyvážená a ktorá nebude zanedbávať nikoho. To je náš návrh. Thank you. And then House of Representatives. Ďakujem. A teraz eh, poslanecká snemovňa Cypru. Pán Demetris Demetriu, vedúci delegácie, pozmeňovací návrh 10. Ďakujem. Náš pozmeňovací návrh k článku 5 sa opiera o jeden základný princíp, ktorý sme eh, ešte raz potvrdili v Bukurešti vo februári, ale ešte aj predtým v minulosti. Domnievame sa, že zástupca má byť menovaný tým štátom, ktorý je predsedníckým štátom EÚ. Ak eh, teda tento štát si myslí, že kontinuita je dôležitá. A pre, ak niekto chce napríklad menovať zástupcu predchádzajúceho predsedníckého štátu, aj to je možné. Alebo je možné menovať aj nejakého iného člena ako zástupcu. Za predpokladu, že tento člen je zastúpený v Európskom parlamente. To znamená, že predsednícky štát musí rozhodnúť, e, akého zástupcu e, pošle do tejto správnej rady. Myslím si, že sa objavili aj iné pozmeňovacie návrhy, ktoré idú podobným smerom, takže sa asi dnes dohodneme. Ďakujem teraz za švedský Riksdag, pán Petro Lepe, švedská delegácia, pozmeňovací návrh 11 a 30. Ďakujem. Pokiaľ ide o menovanie zastupcu JPSG do správy Europolu, my navrhujeme automatický príkaz ohľadom toho, kto bude pozorovateľom za JPSG na správnej rade Europolu. Nechceme zdlhavo diskutovať na každom zasadnutí o nominácii. Chceme ušetriť čas Mm, mali by sme sa sústrediť na základné úlohy EPSG. Toto by malo byť a automatické, malo by to byť naviazané na rotujúce predsedníctvo, teda pozorovateľ by sa automaticky vybral. A to by bola vlastne úloha, automatická úloha rotujúceho predsedníctva. My chápeme, že je potrebná kontinuita, ale dôležitejšie je dať všetkým národným parlamentom a delegáciám rovnakú príležitosť, aby si sformovali názor na to, čo obsahuje vlastne tá ich úloha a ako skutočne funguje e, riadiaca rada Europolu. Automatické poradie podľa rokovacieho poriadku by oddelovali menovanie od rozhodovanie, o rozhodovania v a ešte pár slov k ďalšiemu návrhu švedskej delegácie. Týka sa to ustanovení o nadobudnutí účinnosti a o prepracovaní rokovacieho poriadku. Chceme zmeniť ustanovenia v článku 6.1, tak aby zmeny rokovacieho poriadku vstúpili do platnosti nejaký čas po tom, čo sú schválené. Chceme sa vyhnúť takým situáciám, že niekto bude chcieť urobiť zmenu rokovacieho poriadku a okamžite to bude ovplyvňovať rokovanie na tom istom mítingu. A chceme ešte v článku 6.2 nahradiť ustanovenie o preskúmaní. Tam je špecifický čas so špecifickou procedúrou E, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňovacieho návrhu. Táto kontrolná skupina ešte len začína pracovať a je prirodzené, že JPSG si ešte musí otestovať rôzne pracovné postupy. A výsledky týchto prieskumných činností nebudú rýchlo známe. A preto musíme brať e, rokovací poriadok ako niečo, čo sa vyvíja. Ďakujem. Ďakujem a teraz delegácia Európskeho parlamentu, pán Chris Peters, podpredseda delegácie VPSG, pozmeňovací návrh 12. Ďakujem, pani predsednička. Môžem povedať, alebo môžem predstaviť, aká je pozícia Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o správnu radu Europolu, naša pozícia je jasná. Ehm, Zastupcu musíme zvoliť spomedzi plných, plnohodnotných poslancov na obdobie 18 mesiacov. Môže to byť predlžiteľné o 6 mesiacov. Holandsko chce zmeniť článok 3.3. S týmto nesúhlasí delegácia Európskeho parlamentu. Pozmeňovací návrh 2, článok 41 a Tu delegácia EP súhlasí s časti s pozmeňovacím návrhom a máme otázky. Um, ako to máme chápať, keď si čítame ten nový pojem procedural motions, procedurálne návrhy. Zaznelo veľa otázok ohľadom toho, aký má byť obsah tohto nového prvku. Šťastie s týmto môžeme súhlasiť, ale mm, kladieme si otázky, čo znamená tento procedurálny návrh, procedural motion. Pozmeňovací návrh 3, článok 4.1e. Delegácia Európskeho parlamentu nesúhlasí jednoznačne s týmto pozmeňovacím návrhom. V Bratislave prebehla diskusia v apríli 2017 o tomto a my nemôžeme akceptovať tento pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh 4, článok 4.2, právo klásť otázky. Delegácia EP môže podporiť časti pozmeňovacieho návrhu principiálne, ale možno um, nie je ani potreba tu zmeniť rukovací poriadok, pretože existujú uh, usmernenia a príručka, ktorá bola rozoslaná minulý týždeň všetkým členom a veľa z týchto vecí sa nachádza v príručke. A preto si myslíme, že možno naozaj nie je potrebné e, meniť rokovací poriadok. A teraz pozmeňovací návrh 5 k článku 4.2. Tu delegácia EP môže z časti e, podporiť, ale nesúhlasí s textom. No a posledná vec Pozmeňovací návrh 13, to sa týka článku 6, záverečné ustanovenie. Tu delegácia Európskeho parlamentu nesúhlasí s navrhovaným pozmeňovacím návrhom Švédska. To je teda pozícia Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Viaceré písomné príspevky sa týkajú zmien rokovacieho poriadku a preto si môžeme vypočuť delegácie aj na túto tému, ak si želajú e, sa vyjadriť. Na každú delegáciu máme dve minúty, čiže máme dohromady 8 minút. Dostali sme teda v takomto poradí písomné príspevky maďarská delegácia, pán Ištván Vitani. Ďakujem, pani predsedníčka. V liste z mája 2019 vedúci maďarskej delegácie JPSG poukázal na to, že by bolo želateľné na našom ďalšom mítingu menovať osobu, ktorá sa bude zúčastňovať na správnej rade v mene JPSG. My sa chceme vopred poďakovať e, za túto prácu a dúfame, že riešenie bude akceptovateľné pre všetkých. Maďarsko sa domnieva, že pri stanovovaní e, funkčného obdobia nájdeme konsenzuálne riešenie. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy k rokovaciemu poriadku. Môžeme podporiť tú myšlienku, že by e, predsedníctvo delegovalo tohto zástupcu, ale len za podmienky, že za každých e, okolností bude možné zachovať kontinuitu. Takisto chceme navrhnúť, aby zástupca, ktorý post prebereje pochádzal z jedného z troch členských štátov, ktoré zostavujú vlastne predsednícke trio, ktoré spoločne predsedajú tých 18 mesiacov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Český senát. Pán e, Miroslav Nehnutil. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja potvrdzujem čo povedal pán poslanec Bžoch za poslaneckú snemovňu Českého parlamentu. My sa v podstate zhodujeme až na tú možnosť, že by EPSG zastupoval delegát členského štátu, ktorý je z predsedníckej krajiny, respektíve z TRIA. My navrhujeme na 18 mesiacov a poslanecká snemovňa navrhuje 12 mesiacov. Ale v každom prípade podporíme revíziu, preskúmanie rokovacieho poriadku. Kto, v tomto sa vlastne náš rokovací poriadok bude podobať na rokovací poriadok Kosaku. A dúfame, že nebude potrebné prehlasovávať a dúfam, že táto organizácia sa vždy bude schopná dopracovať ku konsenzuálnemu riešeniu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz írska delegácia. pán Kamčín Okala. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som povedal návrhy Írska, pokiaľ ide o výber zástupcu JPSG do e, správnej rady Europolu. O tomto sme detailne diskutovali aj vo výbore pre spravodlivosť e, Írskeho parlamentu. Našim jednomyselným názorom je, že zástupca vyslaný do správnej rade, rady by mal byť nominovaný parlamentnou delegáciou toho členského štátu, ktorá je predsedníckou krajinou EÚ. A preto by mandát mal byť obmedzený na 6-mesačné obdobie predsedníctva. Ale malo by tu byť možné aj predloženie za určitých podmienok, ak napríklad štát ktorý má predsedníctvo, si nežila z nejakého dôvodu túto funkciu vykonávať. Domnievame sa, že toto je najspravodlivejší prístup, pretože dáva každému členskému štátu rovnakú možnosť sa zúčastniť na práci v rade. A takisto je to najtransparentnejší prístup a umožnil by národným delegáciám si e, veci naplánovať vopred. E, vedeli by vlastne vopred, kedy budú musieť túto funkciu prevziať. Ďakujem. Thank you. And um, then... Ďakujem. A teraz delegácia za Národné zhromaždenie Slovinskej republiky, ale zdá sa, že nakoniec nebudeme mať túto prezentáciu, pretože tu nie je zastúpené Národné zhromaždenie Slovenskej republiky. A teraz budeme pokračovať eh, vo výmene názorov o navrhovaných zmenách v rokovacom poriadku. Máme tu niekoľko rečníkov, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Apel z Poľska. Please. E, Europol Ďakujem veľmi pekne. Dôležité podľa nás je, aby Europol bol efektívny, ale aj transparentný. My podporujeme všetky pozmeňovacie návrhy v tom zmysle, aby tá komunikácia, relevantná komunikácia s relevantnými osobami fungovala čo najrychlejšie Er, Europol musí fungovať transparentne a osoby, ktoré tam budú pracovať, musia mať dostatok času na to, aby sa zoznámili s fungovaním a s pravidlami. Preto navrhujeme obdobie 18 mesiacov na e, výkon funkcie v správnej rade Europolu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Imer z Nemecka. Ďakujem, pani predsednička. Srdečná vďaka. Nám ide o článok 4.1 v rokovacom poriadku. Radi by sme, aby členovia kontrolného výboru, teda my, e, prispeli k návrhu rokovacieho programu, aby sme mohli predkladať návrhy, aby sme tam mohli prípadne pridávať alebo odstraňovať body a chceme mať túto možnosť e, do dátumu dva týždne pred samotnou schôdzou. A takisto chceme mať možnosť program rokovania počas rozpravy meniť. Napríklad, ak sa zistí, že na, je tam ešte jeden dôležitý bod na konci schôdze, ale niektorí musia už odísť na letisko, e, tak v takom prípade chceme mať možnosť presunúť takýto bod e, na začiatok agendy. A takisto aj počas e, zasadnutia chceme mať možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy. My ako členovia kontrolného výboru chceme mať teda väčší vplyv na program rokovania. A preto e, chceme v takomto zmysle zmeniť článok 4.1. Ďakujem. Thank you. And then... Ďakujeme. Pani Daly za Európsky parlament. Alebo nie. Takže pán Lánec z Estonska. Ďakujem. Estonsko navrhuje v súvislosti s menovaním členov správnej rady a v súvislosti s mandátom, že by Ehm, členovia mali byť, alebo tento člen by mal byť e, menovaný na 18 mesiacov, mal pochádza z krajiny e, z tria niektorého predsedníctva, z tria predsedníctiev. A my potom by sme mali e, účinne sa dozvedieť o tom, ako táto skupina pracuje, tento výbor pracuje, aby sme vedeli, ako tam veci chodia. Ďakujem. Pani Karakop. Papadopoulos z Grécka. Ďakujem. Pani predsednička, účasť JPSG eh, na riadecej rade je veľmi dôležitá. Je to veľmi špecializovaná práca je treba zaručiť, že získame pri tejto práci expertízu a potrebné vedomosti. Je treba nastoliť rovnováhu a ja ako člen grecké delegácie verím, že 12 mesiacov je vyvážené obdobie, pretože to znamená, že zástupca získa príslušné vedomosti a predstavu situácii a zároveň poskytne JPSG v súvislosti s riadiacou radou príslušné informácie. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, sa týka rozhodovania. Či by tam mal byť konsenzus alebo jednomyselnosť, vychádzajúc z rokovacieho poriadku. Konsenzus je hlavným princípom spolupráce a je treba ho chrániť, tento princíp. Napriek tomu, že možno niekedy je nedostatok zhody, tak ako sa stalo minulé na stretnutí v Bukurešti, tak by našim cieľom malo byť dosiahnuť jednomyselnosť prostredníctvom diskusií a takže sa budeme snažiť nájsť spoločnú spoločného menovateľa. Ale pokiaľ sa jednomyselnosť nedokáže dosiahnuť, tak by sa malo hlasovať a rozhodovať by sa malo e, kvalifikovanou väčšinou troch štvrtín, tak ako sa to robí na Kosaku. Ďakujem a na záver pán Zapatoskos z Litvy. Oh, sorry. Lietuvos delegácia siūlo palaikyti vis tik tai 18. Ďakujem. Takže litovská delegácia by chcela podporiť e, to obdobie 18 mesiacov, čo sa týka úradu zástupcu alebo jeho pôsobenia v riadiacej rade, tak tiež účasť e, tria predsedníctiev je veľmi dôležitá no, v tejto rade, aby sa zaručila kontinuita. Čo sa týka 12 mesiacov, tak to podporujeme a je tam otázka, či kto tam bude zastupovaný? Súčasné predsedníctvo, budúce alebo to na, ďalšie, pardon, alebo minulé. No a čo sa týka 12 mesiacov, tak e, to je trochu krátke, lebo nesme si istí, či by sa tam dala zaručiť kontinuita, takže 18 mesiacov sa nám zdá byť lepšie. Ďakujem za vaše pripomienky. Budeme pokračovať ešte aj zajtra v tomto postupe. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Výmenu názorov s pánom Vieviorovským, ktorý je e, asistentom alebo asistujúcim e, dohľadným dozorným úradníkom e, v úrade ochrany údajov Takže prosím, požiadal by som vás, aby ste sa pripravili na poslednú časť schôdze pred e, našou recepciou večer. O 7. sa stretneme na pôde Európskeho domu Európskej histórie. Ale teraz prejdeme k poslednému vecnému bodu. Je tu podanie správy zo strany Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Máme tu dvoch rečníkov, už tu sedia pri mne na pódiu. Je tu pán Vievorovský, ktorý zastupuje priamo tento úrad a potom profesor Pellegrini. Ale predtým, než prednesú svoje prezentácie, by som chcel povedať alebo urobiť niečo, čo ako predseda výboru LIBE som nútený robiť, keď sme sa prvýkrát oficiálne stretli ako výbor LIBE hneď po letnej prestávke. Cez letnú prestávku bohužiaľ prišli veľmi smutné správy o zosnutí Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V tomto úrade bol posledných 5 rokov, bol to pán Gianni Butarelli, bol najprv asistujúcim e, úradníkom Petrovi Hastingsovi a najprv ako asistujúci úradník a potom ako európsky dozorný úradník. On chodil pravidelne na stretnutia výboru LIBE pravidelne tu s nami viedol intenzívne diskusie vo výbore LIBE a skutočne dôstojne zastupoval túto inštitúciu, ktorá má zaručiť riadne rešpektovanie údajov, súkromia a dôvernosti osobného života európskych občanov. zastupuje tým a chránil tým základné práva európskych občanov a taktiež tieto práva sú zakotvené v charte Európskej únie. Takže predtým, než začneme s poslednou časťou schôdze, vás požiadam o poctu Žanimu Butarelimu o minútu ticha, pretože on až do poslednej minúty svojho života skutočne dobre pôsobil vo svojom úrade, zasadzoval sa o tieto práva tak ako len mohol, napriek tomu, že jeho choroba ho príliš skoro pripravila o život. V Bruseli na konferencii by sme tu mali mu zdať poctu v podobe minúty ticha. Ďakujem vám všetkým za túto minútu úcty. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Máme tu bod, ktorý prináša prezentácie našich dvoch panelistov. Asistujúci dozorný úradník pán Vievorovský a pán profesor Pellegrini. Chcem pripomenúť, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, toto je relevantná inštitúcia, ktorý monitoruje a zaručuje implementáciu nariadenia o Europole vo vzťahu k ochrane základných práv európskych občanov, predovšetkým tých, ktorí sú dotknutí spracovaním údajov a Európsky výbor pre spoluprácu je poradným orgánom v týchto otázkach, kde sa združujú národné orgány pre ochranu údajov a Európsky úrad e, pre ochranu údajov. Taktiež sa tam vydávajú usmernenia. A čo sa týka spolupráce Europolu, Výboru pre spoluprácu a Európskeho úradu pre ochranu údajov, tak táto prebieha hladko. Naš, naše posledné stretnutie sa konalo vo februári. Je to veľmi dôležité, keďže otázka spracovania údajov je veľmi významná, ale teraz už tu máme správy ohľadom posledných šiestich mesiacov našej spolupráce. Najprv si vypočujeme pána Vievjurovského a potom pána Pelegriniho a príde aj kolo otázok a odpovedí. Takže by som navrhoval, že pokiaľ sa chcete prihlásiť o slovo, tak nám to dodáte písomne, alebo túto žiadosť písomne a potom sa môžete pýtať našich dvoch panelistov. Pán Viverovský, máte slovo na 12 minút. Ďakujem, pán predseda, aj pani predsednička, vážení poslanci národných parlamentov, poslanci Európskeho parlamentu. Skutočne pre mňa poctou aj potešením môcť vám podať správy ohľadom aktivít za posledných pár mesiacov nášho úradu pre ochranu údajov. Samozrejme, rád by, by som bol, keby som tu nebol sám, keby môj priateľ Gianni Butarelli tiež sa mohol vyjadriť, pretože takto to obvykle prebiehalo na schôzach skupiny. Väčšina z ľudí ktorí sa už zúčastnili na schôdzach skupiny, tu je, ale sú tu aj noví poslanci, poslanci Európskeho parlamentu. Rád by som opäť zdôraznil, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov súvisí alebo je prepojený s ochranou údajov na, v rámci všetkých európskych inštitúcií a agentúr. A Máme tu teda nariadenie, všeobecné nariadenie ochrane údajov, ale taktiež špecifické pravidlá, ktoré vyplývajú z nariadenia o Europole. Zároveň sa spolupracuje s národnými orgánmi pre ochranu údajov, a to z očividných dôvodov, pretože my dohliadame nad inštitúciami, ale väčšina údajov, ktoré sú v rukách týchto inštitúcií, prichádza z národnej úrovne a tie sú najprv spracované a vygenerované na národnej úrovni a v niektorých prípadoch teda tam aj zostávajú. Takže my dohliadame na obe tieto úrovne a od 1. maja 2017 na tomto e, spoločne pracujeme. Ďakujem za to, že ste vzdali poctu Giannimu Butarelimu a ja chcem povedať, že vás môžem skutočne uistiť, že Práca e, na úrade EDPS pokračuje v súlade s plánom. Ja som bol zvolený zároveň Giovanni Butarelim a 5 e, septembra 2019 e, potom prišla ďalšia voľba. Čo sa týka víziev v oblasti ochrany údajov, tak tie sú známe. Nebudem tu plýtvať časom a opäť o tom hovoriť. Chcel by som zdôrazniť len to, že máme stále viac veľkých databáz a významných zdrojov, ktoré sú k dispozícii zložkám presadzujúcim právo a taktiež tu máme IT systémy, ktoré sú stále komplikovanejšie. Samozrejme, IT systémy, informačné systémy, ktoré sú využívané Europolom, slúžia zároveň Europolu a jeho účelom, ale taktiež sa tak môže umožniť spolupráca policie a zložiek presadzujúcich právo v EÚ. Takže sú to v podstate dve strany jednej mince. Spolupráca s koordinačným výborom, ktorý dostupuje pán Pellegrini, nám toto umožňuje na rôznych úrovniach aktivity za posledných pár mesiacov môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Je tam, sú tam dohľadné aktivity a taktiež spolupráca. Čo sa týka spolupráce, tak to je takmer každodenná spolupráca s Europolom a s jeho týmami. Na jednej strane je tam tým, ktorý sa zaberá aspektami eh, ochrany údajov a taktiež ktorý sa, tým, ktorý sa zaoberá IT systémami, ktoré využíva Europol. Hlavná štruktúra naše spolupráce spočíva v schôdzach, ktoré sa konajú každé dva mesiace, schôdze medzi Europolom a úradom EDPS. Na takýchto, na týchto schôdzach sa snažíme naplánovať aj naše ďalšie kroky a na čo je treba myslieť v priebehu nadchádzajúcich týždňov. Čo sa týka dozorných orgánov, tak kontakt s nimi je trochu náročnejší, pretože najprv je treba zaručiť dodanie informácií zo strany Europolu, týmto dozorným orgánom. Sú to údaje týkajúce sa operatívnych aktivít, ďalej e, možné e, porušenie údajov a taktiež e, prenosy údajov do tretich krajín. Analýzy týchto projektov, toto patrí k jednej z, našim, jednej z našich hlavných aktivít. Máme tu projekty v oblastiach konkrétnej kriminality, kybernetickej kriminality, e, organizované zločinecké bandy, detská pornografia, terorizmus. Europol musí informovať úrad EDPS za každým, keď e, E, zakončia, otvoria alebo modifikujú takúto operatívnu aktivitu. musia byť informovaní o takomto kroku my ako EDPS, tak ako je to stanovené v nariadení. Musí sa to udiať v, nejakom, v nejakej rozumnej lehote. Nie je tam stanovená žiadna konkrétna časová lehota, ale musí to byť urobené bezodkladne. Prenos údajov do tretich krajín ktorými nie je nejaká operatívna dohoda pre výmenu údajov. Toto sa umožňuje za výnimočných podmienok, napríklad pokiaľ prebieha nejaké konkrétne vyšetrovanie, tak tam sa potom môžu preniesť údaje aj mimo Europol a úrad dozorného úradníka taktiež musí byť tomto informovaný. Čo sa týka všeobecných konzultácií, tak toto je taká situácia, kde sa snažíme pomôcť, pomáhať Europolu v jeho všeobecných aktivitách. Príklady takýchto konzultácií za posledný mesiac. Toto sú napríklad pracovné pomery, spolupráca Europola tretím krajín, kde sa objasňujú podmienky pre prenos osobných údajov a ne, aj údajov neosobného charakteru v prípade že by Europol mal využiť niektorú z výnimie, ktoré sú stanovené v nariadení o Europole v zmysle článku 25. Potom od marca 2019 sme sa snažili zhodnotiť všetky možné scenáre e, Brexitu, vrátanie tej veľmi nešťastnej možnosti tzv. Brexitu bez dohody ktorá by vytvorila veľké problémy s prístupom k údajom zo strany Europolu, ale taktiež aj pre orgány v Spojenom kráľovstve. Snažili sme sa nájsť nejaké riešenia, ktoré by fungovali od prvého dňa, pokiaľ ide o budúcu spoluprácu s týmito subjektmi. Samozrejme, pravidlá takejto spolupráce pripravuje Europol a správna rada Europolu, ale my sa tiež snažíme im pomáhať. Ďalším príkladom takejto spolupráce pokiaľ ide o konzultovanie aj s dozornými orgánmi, to je vytvorenie tzv. finančných spravodajských jednotiek, ktoré majú na starosti vytvorenie prepojení pokiaľ ide o e, podozrivé finančné transakcie a s nimi súvisiace cú trestnú činnosť v boji proti e, praniu špinavých peňazí. Výmena týchto informácií prebieha cez e, FIU.net, čo je taká sieť, ktorú prevádzkuje samotný Europol A musíme diskutovať o tom aktuálnom riešení a budúcom návrhu aj so samotnou inštitúciou, aj s dozornými orgánmi v jednotlivých krajinách, pretože sme zistili, že existujú závažné rozdiely v definícii toho, čo je podozrivý kto sú to tie osoby, ktoré sú podozrivé, pretože iba v ich prípade možno dôjsť k takémuto sprocúvaniu, e, o ktorom hovoríme. Myslím, že pán Pellegrini ešte o tom bude hovoriť bližšie. Už a potom ďalšie konzultácie prebiehali e, vždy, keď Europol chcel podniknúť ďalšie činnosti spracovania údajov. Tam išlo o zhodnotenie toho, či je to potrebné a zhodnotenie jednotlivých rizík. E, tam treba v takom prípade vypracovať náležité hodnotenie a takéto situácie treba vopred prekonzultovať s úradom EDPS. Za minulý rok sme takto vypracovali 6 správ. už a potom v septembri tohto roka. Ďalší príklad, ktorý môžem udviesť, tam išlo o prístup Europolu k údajom PNR na základe e, smernice o PNR, teda osobných záznamoch o cestujúcich. Vlastne iniciatívy sme konali aj v prípadoch, ktoré sme e, odhalili alebo o ktorých sme zistili, pokiaľ ide o e, činnosti dohľadu. A v roku 2019 sme nadviazali na túto činnosť. Čo sa týka sťažnosti musím uznať, že som prekvapený nízkym počtom sťažností, ktoré sa dostávajú úradu e, Európskeho úrodníka pre ochranu údajov podstate tu máme iba iba dve sťažnosti, ktoré náš úrad v súčasnosti preskúmava. už a potom e, ďalšia vec, e, v podstate základný kameň našej práce, pokiaľ ide o našu e, dozornú činnosť. Vykonali sme audit, pokiaľ ide o technické a právne aspekty spracúvania údajov. Už sme vykonali tri výročné inšpekcie, tá posledná prebehla v júni a potom boli dokumenty ďalej spracované na úrovni EDPS, pokiaľ ide o spracovanie údajov v prípadoch boja proti e, praniu špinavých peňazí, e, nezákonných činností na dark a boja proti terorizmu. Išlo tam v podstate o prenos e, osobných údajov do tretich krajín a o nové praktiky, kde členské štáty zasilajú väčšie objemy údajov Europolu teda musíme e, byť schopní spracovať vysoké alebo veľké množstvo osobných údajov, ktoré sa spracúvajú a ktoré sú relevantné v kontexte e, vyšetrovaní trestných činov. Taktiež sme vypracovali metodiku Europolu, pokiaľ ide o dešifrovanie a vypracovali sme v tejto veci aj odporúčania aj vnútroštátne e, orgány pre ochranu údajov sme vyzvali k spolupráci výkonnej riaditeľke Europolu boli v, bol v tomto zmysle tiež zaslaný list a bola informovaná aj Rada pre koordináciu. a potom taká zacielená inšpekcia, o tom by som vás chcel poinformovať, lebo vás to možno bude zaujímať. Išlo konkrétne o program sledovania, e, financovania terorizmu v koordinácii so Spojenými štátmi. Sme túto inšpekciu vykonali vo februári tohto roka a išlo nám o overovanie úlohy, ktorú na základe dohody o TFTP má plniť Europol, teda o overovanie z žiadostí, ktoré sa zasielajú prostredníctvom tzv. SWIFT. Europol nemá ale prístup k tejto samotnej komunikácii a teda k žiadosti, ktoré sa takto zažielajú. My sme vyslali, alebo teda vypracovali 8 odporúčaní, ako vylepšiť metódy overovania, ktoré sa používajú v Europole. Správa bola pôvodne teda klasifikovaná ako e, dôverná kvôli e, očakávaniam z americkej strany, ale nakoniec sme sa rozhodli, že bude zverejnená na stránke EDPS v nadchádzajúcich dňoch spolu s odporúčaniami okrem jedného odporúčania, pri ktorom sme sa rozhodli, že by malo naďalej zostať dôverné pretože sa týka technických e, náležitostí. EDPS potom ukončí prácu na vykonávaní e, tohoto. Takže to by boli tie najdôležitejšie veci, ktoré sa odohrali e, za posledné mesiace. Samozrejme, rád odpoviem na vaše otázky. Týkajú sa podrobností o týchto činnostiach. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne pánovi Vievorovskému. Už a teraz pán Pellegrini, profesor Pellegrini, ktorý je vedúcim predsedajúcim eh, Rady pre spoluprácu Europolu. Takže nech sa páči 10 až 15 minút, aby sme potom mali možnosť aj diskutovať. Tí, ktorí sa chcete zapojiť, môžete písomne podať prihlášku do diskusie. Takže pán profesor Pelegrini, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička, vážení eh, poslanci Európskeho parlamentu, vnútroštátnych parlamentov a vážení hostia. Ako predsedovi Rady pre spoluprácu Europolu je mi cťou e, byť tu s vami, informovať vás o e, činnosti a o perspektívach ECB v nadväznosti na moju prvú správu z Bukurešti, ktorú som predniesol tento február. Ako viete, od e, nadobudnutia účinnosti nariadenia o Europole Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov e, bolo zodpovedný za spracovanie všetkých osobných e, údajov a činnosti v tomto smere zo strany agentúr, orgánov a inštitúcií EÚ e a v súčasnosti je teda aj príslušným orgánom pre monitorovanie zákonnosti spracovania týchto údajov Europolom. Ale je samozrejme veľmi dôležité zapojiť aj príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni, pretože väčšina zo zbieraných údajov je práve z členských štátov a potom im bude späť e, zasielaná. Práve preto e, nariadenie o Europole e, ustanovuje vytvorenie Európskej, alebo teda Rady pre spoluprácu Europolu, z ktorej sa skladá, ktorá sa skladá z EDPS a práve vnútroštátnych orgánov. Nuž a Články 44 a 45 ustanovujú ich e, spoluprácu, pričom e, ide o koordinovaný dohľad a je dôležité zabezpečiť e, dodržovanie pravidel zo strany Europolu pri uh, spracovaní údajov uh, a s tým, že je tam nastavený špecifický rámec pre ochranu údajov, ktorý sme si dohodli so spoluzákonodarcami. Pokiaľ ide o tú operačnú časť, ECB uh, e, má taký, takú skupinu národných expertov, ktorí sa účastnia všetkých inšpekcií, ktoré organizuje EDPS. Spolupráca na operatívnej úrovni je veľmi dôležitá preto, aby sme správne ovládali alebo boli informovaní o tom, ako to funguje na úrovni Europolu a v ich spolupráci s národnými orgánmi orgánmi pre ochranu údajov. Takýmto spôsobom e, vieme pomôcť pri vykonávaní jednotlivých inšpekcií a účastniť sa e, v spolupráce, pokiaľ ide o celú európsku sieť e, pre odborníkov v tejto oblasti. Na našom poslednom zasadnutí 8. maja 2019 prijal ECB správu o činnosti za roky 2017 a 2018 a tiež aktualizovanú verziu známu ako V1.1 pracovného programu na roku 2018 až 2020. V týchto dvoch dokumentoch nájdete v podstate takú syntézu minulých, aktuálnych a budúcich činností a teraz by som sa rád venoval niektorým z nich. ECB nedávno e, vypracovalo stanovisko k tvom e, témam v tejto oblasti. Najskôr vo februári 2019 sme vydali stanovisko k tzv. ETS, teda e, projektu Európskeho riešenia pre sledovanie, kde sme varovali pred rizikami nezákonnej výmeny, cezhraničnej výmeny geolokalizačných údajov a odporúčame zákonodarcom, aby naozaj začali pracovať na vytvorení adekvátneho právneho základu. Nuž a tento mesiac potom ECB e, zaslal predsedovi e, siete FIU, teda finančných spravodajských jednotiek, svoje stanovisko, kde sme povedali, že nie je možné, aby FIUNet využíval technickú infraštruktúru e, Europolu, pokiaľ ide o výmenu operačných údajov, pretože kategórie týchto údajov nie sú konsistentné alebo nie sú v súlade s mandátom Europolu. V oboch prípadoch sa stalo alebo zdalo, že potrebujeme bezpečný právny základ aj operačné prostriedky na to, aby sme spracúvali tieto údaje, aby sme mohli využívať efektívne e, nástroje na presadzovanie práva a aby sme zároveň chránili práva osôb, ktorých údaje sú spracované. Preto je dôležité, aby v budúcnosti e, všetko, takéto spracovanie údajov a všetky činnosti Europolu E, zostali v rámci pôsobnosti alebo v rámci mandátu a právneho základu, ktorý máme, tak ako ho nastavili spoluzákonodarcovi. Akékoľvek e, spracovanie nad rámec tohoto musí byť zadefinované právom. Pokiaľ ide o ten adekvátny mandát a dohľad, e, ten sa netýka len týchto prípadov, pretože máme tu aj ďalšie prípady, ktoré vstupujú do hry. Napríklad ETIAS, to znamená systém EU pre cestovné informácie a povolenia, systém EES, teda systém vstup-výstup. Navyše, eh, je tu aj určitá snaha o vytváranie prepojení, mm, nesprávne sa o tom hovorí ako o interoperabilite v množstve týchto prípadov, aj pokiaľ ide o informačný systém Europolu EIS. Takéto prepojenie eh, je v podstate samo o sebe spracúvaním. Na to potrebujeme mať ale eh, príslušný dohľad, aby sme zabezpečili jeho primeranosť a taktiež ochranu základných práv jednotlivcov. Jedným z kľúčových nástrojov eh, GDPR, teda Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré vstúpilo do platnosti 25. maja 2018, znamená, že bol vytvorený úrad eh, alebo Rada pre ochranu európskych údajov, ktorá teraz má aj eh, právnu subjektivitu a ktorej cieľom je práve chrániť údaje a zabezpečiť konsistentnosť naprieč zainteresovanými stranami. Opierame sa o, novú, o nový rámec, pokiaľ ide o e, systémy, ktoré majú zabezpečovať zvrchovanosť EÚ, napríklad to sú systémy Eurodac, Schengenský informačný systém, vízový informačný systém, colný informačný systém, ktoré spoločne majú vytvoriť takú konsistentnú, konsistentný rámec. Vytvorenie koordinovaného dohľadu pod záštitou EDPB začalo už e, pri prepracovaní nariadenia 45 z roku 2001 a v súčasnosti sa o tom diskutuje v rámci podskupiny pre presadzovanie práva EDPB. E Hovorí sa teda o tej operačnej časti, ale aj o vnútorných pravidlách a pracovných dojednaniach. Tento nový model koordinovaného dohľadu bude potom formálne e, vytvorený zo strany EDPB koncom tohto roka. ECB E, priaznivo nahliada na e, svoje budúce zapojenie do tohto procesu, pretože by to e, pravdepodobne mohlo priniesť ďalšiu konsistentnosť a súdržnosť, pokiaľ ide o aktivity dohľadu nad systémami, informačnými systémami EÚ pozmenenie nariadenia Europole, ale bude potrebné, aby toto mohlo byť pretavené aj do reality. Toto by malo prísť včas, keď už ten nový model bude naplne, naplno funkčný, pretože hladké a efektívne vykonávanie misií eh, je prioritou ECB. Jedným z poslaných ECB je ochrana eh, údajov jednotlivcov a ide taktiež o to, aby si títo mohli uplatňovať svoje práva efektívnejším spôsobom. Preto máme viacero častí nášho E, pracovného programu, ktoré sme teraz už dokončili a ktoré sa práve e, zameriavajú na všeobecnú verejnosť. Napríklad e, letačík s názvom Know Your Rights, teda poznáte svoje práva. Pokiaľ ide o e, tých samotných nositeľov týchto údajov, tí môžu byť častokrát možno zaskočení, pokiaľ ide o množstvo systémov, ktoré EÚ v tejto oblasti má, keď si chcú uplatňovať svoje práva. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť spoločný rámec pre dohľad, ktorý by bol Eh, prístupným portálom, ktorý by eh, uľahčoval eh, jednotlivcom uplatňovať svoje práca, práva pardon, bez ohľadu na to, aký systém konkrétne ide. Napriek problémom, ktoré máme s našou vlastnou web stránkou, sa radi účastníme my ako ECB spolupráce v tejto veci s EDPB a zdá sa, že to bude o to jednoduchšie dosiahnuť, že e, poskytovateľom tých technických služieb e, bude v oboch prípadoch EDPS. Ďalšia dôležitá e, vec, ktorá nám spôsobuje obavy, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi Europolom a tretimi krajinami, dnes môžeme skonštatovať, že Europol je e, zmluvnou stranou e, k operačnej spolupráci s 8 krajinami. Albánsko, Austrália, Bosna a Hercegovina, Kanada, Kolumbia, Gruzínsko, Island, Liechtensteinsko, Moldavsko, Monako, Čierna hora a Severné Macedónsko. Článok 25 odsek 4 nariadenia o Europole ustanovuje, že Európska komisia má e, skontrolovať alebo e, prekontrolovať všetky dohody o spolupráci, ktoré boli e, uzatvorené v minulosti s tretimi krajinami do roku 2021. Všetky tieto krajiny majú zavedené určité právne predpisy o ochrane údajov a viac menej nezávislé orgány na ochranu údajov, avšak je veľmi dôležité, aby táto kontrola prebehla čo najskôr, a to z viacerých dôvodov. Poprvé, Výmena osobných údajov s týmito krajinami by nemala byť ukončená e, po uplynutí e, tej lehoty, pokiaľ je plne v súlade s právnym rámcom pre ochranu údajov v EÚ. Po druhé, 20. decembra 2017 prijala komisia 5 odporúčaní pre rozhodnutia rady, aby sa umožnilo otvorenie rokovaní o medzinárodných dohodách eh, medzi Európskou úniou a 8 eh, tretími krajinami z regiónu MENA, teda Blízky východ a Severná Afrika. Ide o Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko a Turecko. Takéto medzinárodné dohody by poskytli požadovaný právny rámec na výmenu osobných údajov medzi Europolom a orgánmi týchto tretich krajín, ktoré sú príslušné na boj e, proti trestnej činnosti a terorizmu. Následne 4. júna 2018 rada prijala rozhodnutia, ktoré umožňujú komisii otvoriť e, a začať tieto rokovania so všetkými týmito spomínanými tretimi krajinami. ECB si myslí, že všetky tieto udalosti sú príležitosťou pre Európsku komisiu zadefinovať si taký všeobecný rámec pre dohody, ktorý bol v súlade s najvyššími alebo najprísnejšími normami pre ochranu údajov, tak ako ich máme uvedené v smernici z roku 2016 číslo 680. Tento rámec, ktorý by sa dal uplatniť všeobecne, by zadefinoval mechanizmy pre praktické e, dosledovanie všetkých týchto dohôd, pokiaľ ide aj o pravidelné hodnotenie priamo na mieste, aby sa zhodnotili funkčné e, zhodnotilo ich fungovanie, pokiaľ ide o operačné potreby Europolu a taktiež e, vo vzťahu k zásadám a právam v oblasti ochrany údajov, ktoré máme v Európe, ktoré sú v súlade aj so stanoviskom Európskeho parlamentu v tejto veci. V liste z 19. augusta 2019, ktorý sme zaslali komisii, ECB jasne povedalo, že nám záleží na tom, aby sme e, pokračovali v tomto procese preskúmania a sme e, plne k dispozícii v tejto dôležitej činnosti. Ako aj vo svojej predchádzajúcej správe, chcel by som teraz na záver zdôrazniť, že e, Rada pre spoluprácu Europolu má záväzok, pokiaľ ide o pokračovanie v práci na týchto úlohách, aby sme pokračovali teda v práci otvoreným a transparentným spôsobom aby sa dal uplatňovať v praxi rámec pre ochranu údajov Europolu, jednak na úrovni agentúry, jednak na úrovni e, všeobecnej verejnosti. Takže OECB víta aj dozor zo strany e, JPSG. V týchto dôležitých záležitostiach e, sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť tieto informácie. Radi budeme spolupracovať a tešíme sa na otázky. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Dve minúty. Máme maximálne na jedného rečníka a na záver diskusie sa vyjadria pán Vievorovský a pán Pelegrini. Pán Brejer, Európsky parlament. Nech sa páči. Ďakujem. Mám pár otázok pre úradujúceho e, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Prvá otázka sa týka uchovávania údajov. Je to jedna z najzásadnejších otázok e, ochrany údajov, lebo sa to týka našej každodennej e, komunikácie. Europol obhajoval o opätovné zavedenie preventívneho uchovávania údajov, síce s určitými reštrikciami, ale v zásade by to malo pokrývať celé obyvateľstvo. Ehm, konal sa aj workshop o matici pre ehm, plošné uchovávanie údajov. A ja sa chcem spýtať, či ste vy osobne boli zapojení do tohto procesu a čo si myslíte, ak sa vylúčia z tohto uchovávania údajov niektorí profesionáli, E, bude to v súlade s kritériami Európskeho súdneho dvora, ktorý hovorí, že musí existovať vzťah medzi osobou, ktorej údaje sú uchovávané a závažným trestným činom. No a to by v takomto systéme určite tak nebolo. A druhá moja otázka sa týka um, dohody SWIFT, TFDP. Výbor LIBE sa dozvedel, že USA navždy uchováva údaje, ktoré získa na základe tejto dohody, pretože úrady neo, neoznamujú, keď sa ukončí nejaké vyšetrovanie. Čo teda navrhujete? Čo by sa s tým malo urobiť? A prečo sa komisia domnieva, že všetko je v poriadku a v súlade s dohodou? Nerozumiem tomu. Pani Amitak z nemeckej delegácie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste akceptovali moju otázku. Hovorili ste o preskúmaní všetkých dohod s tretimi štátmi do roku 2021, eh, aby sa zistilo, či sa rešpektuje eh, GDPR. A ja sa pýtam, ako to bude do 1. novembra s údajmi Spojeného kráľovstva, ako to bude potom. Zdá sa zatiaľ, že nebude dohoda o Brexite, takže Veľká Británia, Spojené kráľovstvo sa stane tretím štátom. Ehm, nemôžeme čakať, kým sa uzavrie nejaká dohoda. Aké riešenie pre ochranu údajov budeme mať e, po 1. novembri tohto roka? Ďakujem. Pani Kiniči. Európsky parlament. Ďakujem, pani predsednička. Ja e, som si dovolila e, vyjadriť sa, prihlásiť sa, aby som povedala niečo osobné. Ďakujem pánovi López Aguilarovi. E, chcela by som si ešte raz pripomenúť pána Giovanniho Butarelliho. Bol to drahý priateľ a kolega, 30 rokov pracoval v oblasti ochrany údajov a bol vynikajúcim úradníkom EDPS a chcem mu za to poďakovať. Ďakujem za to, že ste si ho pripomenuli. A ďakujem aj našim hosťom e, za to, že predstavili svoju prácu a že nám dali tieto informácie. E, ja sa chcem spýtať na tú sieť FIU finančných spravodajských jednotiek. Je to centralizovaná sieť e, Europolu, ktorá prepája finančné spravodajské jednotky členských štátov. Máme smernicu z roku 2019 o výmene informácií medzi FIU a policajnými zložkami. Je to jeden z najdôležitejších technických nástrojov pre výmenu informácií okrem iného aj v rámci systému Siena. Okrem odporúčaní, ktoré už má Europol, chcela by som sa ešte spýtať, aké zlepšenia, aké zmeny by sa mohli ešte zaviesť e, do siete FIU.net, aby bola posilnená, aby e, lepšie implementovala smernicu z roku 2019 o výmene informácií medzi finančnými jednotkami a policajnými orgánmi. Pretože finančné vyšetrovania sú neuveriteľne dôležité a sú stále, stále dôležitejšie, keď sa vyšetrujú tie najvážnejšie formy kriminality na medzinárodnej úrovni. Ďakujem teraz pani Daji, Európsky parlament. Ďakujem pani predsednička. Som nová v tomto výbore a snažím sa pochopiť vzťah medzi Europolom a EDPS. E, predpokladám, že keď si vezmeme informačný systém Europolu a povieme, pozrieme sa napríklad na spracovávanie údajov o migrantoch, viem, že EDPS to skúmal e, v minulom roku. Ako to e, vlastne funguje? Ja to chápem tak, že Frontex intervenuje, ak je tam nejaké riziko, e, členský štát môže požiadať Europol o kontrolu. Aká je to kontrola? Sú to otlačky prstov? Alebo konzultujete s tretími štátmi o údajoch? A ak tam ide o tretiu krajinu, ako sa vyhneme politickej deformácii e, toho prípadu, ak niekto napríklad uteká e, pred prenasledovaním zo svojej krajiny a my konzultujeme ich policajné orgánmi. A ako je to, keď je osoba označená za bezpečnostné riziko? E, ako sa nakladá s údajmi tejto osoby? Má EDPS nejaké problémy s týmto? Odporúčali ste nejaké zmeny? A potom EDPS e robí aj iné vyšetrovania. E, žiadali ste nejaké korekcie vo väčšine prípadov? Myslíte si, že sa začali dodržiavať pravidlá? Mali ste nejaké prípady, kedy nebolo potrebné nič naprávať? Vy ste hovorili o programe pre financovanie terorizmu. Bude to zverejnené? Všetky časti budú zverejnené alebo iba niektoré? No a vy ste hovorili, že prišiel iba malý počet stiažností. Aké stiažnosti boli e, vy, vyhodnotené ako neprípustné? To by ma zaujímalo. Ďakujem. E, slovo dostane pán Vievorovský, nech sa páči. Ďakujem. Budem sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré ste položili. Plošné uchovávanie údajov. Pán Breyer Rovnakú otázku položil aj na výbore LIBE, keď e, bolo zasadnutie LIBE a Europolu. Musím povedať, že ja mám trošku iný názor na všeobecnú myšlienku povinného uchovávania údajov a aj na ostatné aspekty. Jediné, čo vám na to môžem povedať z pohľadu EDPS, pretože pre mňa je ťažké povedať, ako to vníma Europol, takže z môjho pohľadu my sme si istí, že uchovávanie údajov ako proces ehm, je niečo, čo existuje a bude existovať, ale otázka je, do akej miery povinný bude systém. A najdôležitejšie je, aby existovalo právo prístupu k tým dátam, respektíve kto má prístup k údajom, aké inštitúcie, aké služby ehm, majú prístup k týmto údajom a za účelom akého vyšetrovania alebo z akých dôvodov. Eh, ide tam napríklad o možnosť aktívneho vyhľadávania v údajoch, aby eh, bola nájdená kriminálna činnosť, alebo má byť účelom iba eh, hľadanie dôkazu pre účely vyšetrovania. Väčšina ľudí v tejto miestnosti vie, že aj Európsky súdny dvor sa venuje tejto téme. Mali sme tu kombinovaný prípad štyroch organizácií, ktoré e, spochybňovali proces e, uchovávania údajov v praxi e, Európskej únie. Konalo sa už pojednávanie a teraz čakáme na verdikt Európskeho súdneho dvora. V súčasnosti môžem povedať, že neexistuje, neprebieha žiaden proces, ktorý sa týka hromadného uchovávania údajov, ale medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely v tom, ako zbierajú údaje a do akej miery je to povinné a potom výsledkom toho sú odlišné údaje, ktoré členské štáty zasielajú Europolu. Čiže tie telekomunikačné údaje a metadáta o internete e, majú odlišný charakter za každý členský štát. No a toto napríklad e, je súčasťou našej činnosti, najmä inšpekčnej činnosti v inštitúcii. Pokiaľ ide o dohodu SWIFT a TFDP, veci prepojené s TFDP, e, my si uvedomujeme, že Europol má veľmi obmedzený vplyv na každodennú činnosť inštitúcií, ktoré sú pokryté dohodou TFTP. A toto by malo patriť e, do revízie procesu, ktorá teraz prebieha. E, po tom, čo vstúpila do platnosti nová legislatíva o ochrane údajov. celá správa o činnosti bude zverejnená. Je tam jedno technické odporúčanie, ktoré bude editované, bude vyňaté z textu, ale e, väčšina dokumentu bude e, viditeľná. My sme sa rozhodli, že tento dokument jednoznačne musí byť e, súčasťou verejnej domény. Potom je tu otázka Brexitu. E, ak bude dohoda, tak sa to z časti vyrieši v dohode, ale e, väčší problém bude, ak nastane tzv. neriadený Brexit a budeme musieť zo dňa na deň akceptovať obrovskú zmenu v spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Europolom. My pracujeme teraz zároveň na dvoch riešeniach. Prvé riešenie e, sa pýta, čo sa stane 31. oktobra, ktoré údaje môžu ostať v Europole a ktoré údaje môžu byť e, dodané a za akých e, okolností Spojenému kráľovstvu a späť. Tento dokument ešte nie je hotový, ale sme si istí, že Europol to už o pár dní príjme, e, správna rada to schváli a potom nám ide o zabezpečenie spolupráce medzi policajnými zložkami a Europolom. a po Brexite chceme, aby táto spolupráca ostala zachovaná, aby bola aspoň operatívna. Ale musíme pamätať na to, že v prvý deň po Brexite nebudeme mať platnú dohodu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o budúcnosti tejto policajnej spolupráce. Čiže toto všetko, e, to je prebiehajúca práca, ešte to nie je ukončené. No a pokiaľ ide o rôzne modely spolupráce, postupovanie e, údajov tretím štátom a e, spätné získavanie, to je spojené aj s diskusiou o 8 štátoch. E, je to teda Blízky východ a Severná Afrika. Musím povedať, že nemáme zatiaľ veľmi veľa informácií o zmenách e, v tejto spolupráci. Vieme len, že neformálne rozhovory medzi zastupcami komisie a No, týmito tretimi štátmi sa začali. A pokiaľ ide o sieť FIU.net, k tomuto sa vyjadri asi pán Pellegrini. Ja chcem iba zdôrazniť, že našim hlavným problémom je, že operácie, ktoré sa robia v FIU.net, obsahujú údaje o väčšom počte osôb, než je Europol schopný spracovať e, na základe súčasného platného mandátu. Čo je škoda, pretože my si uvedomujeme, že FIUNet poskytuje veľký potenciál spolupráce, ale na druhej strane všetko, čo robíme, musí byť legálne. To je prvá vec, ktorá, ktorá musí platiť, e, keď sa vymieňajú údaje medzi policajnými orgánmi. Takže tu by sme mohli vidieť hladkú spoluprácu. Myslím si, to dobrá príležitosť. Čo sa týka otázky ohľadom tých um, jednotiek finančného vyšetrovania. FIU.net to je pôvodne decentralizovaná sieť, ktorú si členské štáty sami spravujú a vychádza z bilaterálnych dohôd medzi jednotlivými krajinami ohľadom výmeny informácií. Takže technická infraštruktúra, ktorá vtedy bola navrhnutá, odpo- zodpovedala tomuto modelu a taktiež e, sa zakladala na výmenách medzi vždy dvoma stranami. No teraz je tu problém ten, že to bolo úspešné a tým pádom technická infraštruktúra teraz už sa nedá rozširovať, je preťažená informáciami, e, ktoré si vymieňajú jednotlivé strany v rámci tohto systému. Takže z tohto dôvodu chce Europol zasiahnuť a chce byť technickým poskytovateľom, chce centralizovať tieto technické prostriedky v závislosti od e, existujúceho systému Siena, bez toho, že by sa menila právna štruktúra tohto systému. ako bolo povedané, ako podal pán Vievjurovský, tak sú tu otázky vo vzťahu k tomu, že FIU net závisí vždy od úrovne informácií, tento systém je spustený, pokiaľ je dosiahnutá teda určitá úroveň. No a informácie ohľadom osôb, ktoré nie sú podozrivými, cirkulujú v tomto systéme. No otázka je tá, že keď sa pozráme na mandát Europolu, tak vidíme, že Europol môže spracovať údaje len podozrivých osôb. No a problém ďalší je ten, že keď sa diskutuje medzi členskými štátmi o týchto otázkach, tak v niektorých právnych systémoch dokonca nemajú ani definíciu takej podozrivej osoby. Takže v podstate tam vyplynuli určité problémy ohľadom právneho základu pre využívanie tohto systému e, pre, pri podozrivých osobách. Takže môžem povedať dve veci. Nemôžete mať technické riešenie na právny problém. Takže v podstate otázka, ako som povedal na úvod, je to, ako chcete budúcnosť pre FIUNET, ako tam chcete mať právnu organizáciu, pretože sa z toho môže stať proces, pokiaľ to teda centralizujete, že už to nebude dohoda medzi jednotlivými štátmi, ale potom si to bude vyžadovať príslušný dohľad. No problém je ten, že momentálne nemáme takýto riadny dohľad nad týmto systémom, alebo týmto systémom, ktorý by potom e, vznikol. Takže je treba to aj v práve zakotviť. Takže ja by som podporil takú možnosť, že buď sa vytvorí systém, ktorý bude zodpovedať e, súčasnej štruktúre FIU netu, teda že medzi jednotlivými partnermi, alebo si všetci sadneme spoločne k jednému stolu, zamyslíme sa nad právnou infraštruktúrou tohto systému. To znamená, v prípade niektorých členských štátov je treba sa pozrieť na, inž, na štatút e, subjektov e, FIU netu. netreba si vytvoriť definície tento systém FUNET bol navrhnutý ako riešenie, ktoré by obišlo určité právne problémy, ale ja si myslím, že treba sa tu postaviť tvárov tvár. Pokiaľ chcete mať dobre fungujúci IT systém, možno treba sa správneho pohľadu nad tým zamyslieť. Samozrejme, e, čo sa týka tej technickej stránky, tam je no, už stav núdze, ale je treba to riešiť v podstate od začiatku celé. Pokiaľ by som sa mohol krátko ešte vyjadriť k otázke o hotspotoch, my vám poskytneme štrukturovanejšie odpovede v písomnej podobe, ale tam môžem povedať, že aj Frontex a Europol spolupracujú s národnými policajnými zložkami členských štátov. Vychádzame pritom zo žiadostí národných úradov, predovšetkým policie, A ďalej je tam priamy prístup do systému a pokiaľ sa všetko kontroluje s databázou Europolu, tak v tom prípade tu hovoríme len o údajoch podozrivých osôb. No ale ďalej tu máme spoluprácu s tretími krajinami a možnosť využívania tohto systému e, v spolupráci s tretími krajinami. Na tomto vám môžem odpovedať písomne. No a ďalšia otázka hľadom sťažností. Sťažnosti, ktoré prišli na EDP, sa týkali vo všeobecnosti nedostatočného prístupu k údajom, ktoré sú uchovávané na Europole. Takže boli to situácie, kde sa občanom neposkytli dostatočné informácie ohľadom toho, ako, akým spôsobom a či sa uchovávajú na Europole ich údaje polovica sťažností je nepripustných, pretože neboli zaslané na e, správnu adresu. Drahý pán profesor Pellegrini, pán Vievjurovský, ďakujem vám obom za vaše prezentácie. Kolegovia, ďakujem za tieto dobré otázky a pripomienky. Pán predseda, Nuž, bolo to skoro 4,5 hodiny diskusí. Dúfam, že to všetko pre všetkých nás bola plodná diskusia. Ďakujem za vašu účasť, za vaše otázky, za vašu prítomnosť a pripomínam, že ste srdečne pozvaní na recepciu na pôde Európske, Domu Európskej histórie. Hostí vás tam Európsky parlament, je to len tu pár minút od nás, ale tí, ktorí nepoznáte umiestnenie Európskej inštitúcií, môžem povedať len toľko, že tam budú uvádzači, naši zamestnanci, ktorí vás navedú až do Domu európskej histórie. Bude tam recepcia, bude to dobrá príležitosť pokračovať v tomto rozhovore neformálnym spôsobom. A ako kľúčový rečník tam bude komisár pre otázky bezpečnosti Julian King, ktorý má, bude mať krátky prejav na tomto stretnutí. A taktiež chcem oznámiť, že zajtra ráno o 9.00 budeme pokračovať v tejto miestnosti ďalšou schôdzou. Takže prosím, nezahádzujte vaše vstupné karty, pretože podľa nich sa môžete identifikovať a vstúpiť do Domu európskej histórie a zajtra opäť aj do Európskeho parlamentu. Bude to teda zajtra ráno o 9. Ďakujem a uvidíme sa o chvíľu.